E, zoznam nominácií, ktorý bude zverejnený ako príloha k zápisnici. Ak nebude vznesená námietka, potom tieto nominácie sa považujú za potvrdené. V stredu v súlade s článkom 74 spolu s prezident, pred prezidentom rady 8 e, právnych aktov e, podpíšem a názvy týchto právnych aktov budú uvedené v zápisnici z tohto zasadnutia. Prejdime k e, pracovnému programu